Dobrý večer, kolegyne, kolegovia. Otvárame zasadnutie. Ďalším bodom našeho programu je odporúčanie do druhého čítania správa Manders eh, textilné etikety eh, k textilným výrobkom a na úvod eh, slovo, slovo dostáva spravodajca pán kolega Manders. voorzitter. Eh, Ďakujem, pán predsedajúci. Tak eh, z, rýchlo sme zača- začali, že som zaskočený. Chcel by som sa poďakovať v prvom rade za veľmi dobrú spoluprácu so všetkými tieňovými spoluprácami pracovníkmi. Chcem sa poďakovať za spôsob, akým sme spolupracovali a takisto moja vďaka patrí rade, pretože vďaka maďarskému predsedníctvu som mohol skonštatovať, že sme sa vymanevrovali e, z patovej situácie. E, čo ma teší osobitne je to, že e, máme tu nakoniec nariadenie a nie smernicu, pretože si myslím, že nariadenia by mali slúžiť na dovršenie e, spoločného trhu, tak ako profesor Monty naznačil v svojej štúdii. Vydávame množstvo zákonov, ktoré sa e, implementujú na rôznych e, úrovniach a vnútorný trh pritom nefunguje. Dúfam, že sa môžeme spoločne tešiť, že tomu v tomto prípade tak nebolo. Je tu množstvo bodov, ktoré možno zlepšiť. Návrh Mm, zišiel z výboru pre ochranu spotrebiteľa a v pôvodnom návrhu pritom spotrebiteľ takmer vôbec nebol spomenutý. A my ako politici si myslíme, že táto správa by mala byť prerobená, alebo chceli sme ju prerobiť práve, aby slúžila spotrebiteľovi. A to sa nám podarilo. Je tu množstvo dôležitých bodov, napríklad e, zisťovanie možností alergických reakcií. Komisia naznačila ochotu e, roz, e, rozvinúť výskum v tejto oblasti do 30. septembra roku 2013 predloží komisia príslušnú štúdiu o pozitívnych výsledkoch. Tie potom budú zapracované do zákonov ak budú e, dokázateľné, pozitívne, trvalo udržateľné e, výsledky. Ďalej potom reakcia na chemické látky. Treba povedať, že je tu množstvo spotrebiteľov, ktorí stále reagujú alergicky na sprievodné e, látky, na rôzne produkty to vedúce k alergiám a treba preveriť, či netreba spotrebiteľov v tejto veci viac chrániť Často sú tu aj e, zavádzajúce obchodné praktiky. V EÚ už od roku 2005 sú tieto zakázané, ale je tu málo e, transparencie. Napríklad označenie pôvodu, keď si ho pozrieme, tak konštatujeme, že je tu príliš málo zákonov na zabránenie zneužitiu. A preto sme komisiu vyzvali, aby preverila, či nie je možné vytvoriť jasné podmienky ktoré by boli súčasťou zákonov, aby spotrebitelia mali jasno v tom, že vždy musia mať e, informácie o tom, to, či ono bolo vyrobené v Holandsku, či v Nemecku a tak ďalej. 99% výrobkov sa vyrába väčšinou v Číne no a iba percento tu v Európe. Pritom sa tam často píše Made in Europe, vyrobené v Európe. A to predsa nie je prípustné. Otvárame tu dvere aj novým moderným technikám. Nejde tu len o staromodné textilné e, etikety. Preverujeme tiež možnosť moderných techník, e, ktoré by sa použili na optimálne informovanie spotrebiteľov. Čo rada priamo akceptovala, už to je odkaz na prítomnosť e, živočíšnych produktov je veľmi e, ťažko dokázateľné, či ide o umelú alebo skutočnú kožišinu a pre mnohých spotrebiteľov je to pritom dôležité. E, štúdia, ktorú vypracuje komisia, by mala v prvom rade prekonať prekážky, ktoré stoja v ceste vnútornému e, trhu a ďalej potom možnosti ďalšieho rozvoja e-commerce elektronického obchodovania. To by mali byť štandardy pri etiketovaní Dúfam, že komisia tu v tejto oblasti e, vyjasní veci. Myslím si, že v modernom svete by muselo byť na jednej etikete všetko 23 E, jazykoch. Spotrebitelia to nepotrebujú. Vyhlásenia rady zo včerajška e, myslím e, vedú k dostatočnej dôvere vo vzťahu k výsledku. Chcem poďakovať teda ešte raz všetkým zúčastneným. Ďakujeme kolegovi Mandersovi za radu. Teraz prehovorí pani Dury. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, biztos úr, Ďakujem, vážený pán e, predseda, vážený pán komisár, vážený pán poslanec Mandars, kolegyne, kolegovia. Je potešiteľné, že sme dosiahli dohodu v druhom čítaní a o návrhu nového nariadenia k textilnému označovaniu a etiketovaniu výrobkov z textílií. E, úzko sme spolupracovali a dnes tu vidíme výsledok. Chcem vám teraz E, tu Európskemu parlamentu vysloviť uznanie Európskej rady e, e, za dobrú spoluprácu. Osobitná vďaka patrí pánu spravodajcovi Mandersovi za plnohodnotnú prácu, ktorú, ktorú prispel k tomuto procesu. Rada by som sa poďakovala švedskému, španielskému i belgickému predsedníctvu, pretože tento výsledok by bez ich prípravných prác nebol e, možný. Komisia po celý čas bola veľmi konštruktívnym partnerom. Keď všetko pôjde podľa harmonogramu, tak e, začiatkom jesene rada môže potvrdiť text nariadenia a od roku 2012 môže byť teda právny akt implementovateľný príspeje e, k fungovaniu vnútorného trhu a konkurencie schopnosti i hospodárskej súťaž, súťaži v dôležitých sektoroch. Príslušné právne predpisy na aplikáciu a využitie nových textil, e, textilných materiálov e, súvisí aj s inováciami, ktoré sa môžu ďalej posunúť v tejto branži e, aby spotrebatelia mohli využiť výsledky inovatívnych produktov. Naše predsedníctvo je presvedčené, že nariadenie bude viesť k väčšej právnej istote a tiež e, zlepší e, ochranu spotrebiteľa na, po e, preverovacej doložke a vďaka nej môžu spotrebitelia v budúcnosti mať lepšie znalosti, pretože komisia vypracuje štúdiu o, ďalšej o ďalších požiadavkách na etiketovanie. Tu sú napríklad zjedno, myslené zjednodušenie označovania pôvodu, použiť e, údaje o alergénoch, elektronické etiketovanie a ďalšie technológie. Európsky parlament a rada zdôrazňujú vo svojom návrhu, e, že sú za e, dosledovateľnosť pôvodu výrobkov, textilných výrobkov a právny akt bude si vyžadovať rýchle schválenie nových textilných vlákien. A nariadenie tiež e, stanovuje, že etiketovanie musí e, uvádzať pre, presné zloženie vlákien a tiež údaje o netextilných častiach e, živočíšneho pôvodu. Takisto tieto sú povinné. Skutočnosť že ide o nariadenie a nie smernicu. To len zvyšuje právnu istotu v tejto oblasti. Ešte raz blahoželám a ďakujeme. Ďakujeme pekne, pani Diori. Ďalej dostáva slovo pán e, podpredseda komisie, pán Tajany. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážený pán Manders, rád by som vám poďakoval za prácu, ktorú ste odviedli spoločne s ostatnými tieňovými spravodajcami a s členmi výboru, že sa vám podarilo dosiahnuť dohodu. Nebolo to jednoduché, ale podľa mňa je dôležité, že sa nám darí dosiahnuť dohodu v druhom čítaní, pretože vďaka tomu by občania Európskej únie mohli čerpať výhody z nových vlákien o mnoho rýchlejšie a pomohlo by to aj z hľadiska znižovania nákladov na národnej úrovni. Rád by som poďakoval parlamentu za to, že prispel svojim dielom do medzištitucionálneho dialógu svojimi pozmeňovacími návrhmi. Um, posilnilo to politický rozmer celej tejto problematiky a taktiež záujem občanov a túto tému. E, v prvom čítaní tento dokument prešiel veľkou parlamentnou väčšinou a e, oddiel, v ktorom sa spomína široká E, rozpráva o vláknách, e, o textíliách a taktiež e, o označovaní krajiny pôvodu a taktiež o rozšírení pôsobnosti tohto naradenia na niektoré konkrétne odvetvia. Postupom času sa nám darilo dosahovať väčšiu mieru flexibility a vďaka tomu text, ktorý je schválený, je kompromisom medzi jednotlivými pozmeňovacími návrhmi parlamentu a stanoviskom rady ako aj komisie. Myslím, že ako už povedala pani Dury, je tu priestor pre rozvoj budúcnosti. Keď nariadenie nadobudne účinnosť, spotrebitelia budú mať viac informácií o textilných výrobkoch a taktiež o zložení týchto textílií. Ďalším významným výsledkom nového nariadenia je zjednodušenie celej situácie v tejto oblasti. Jednou z dôležitých častí tohto nariadenia eh, je, že to nie je ešte záverečné štádium, je to iba začiatočné štádium. a Budeme naďalej musieť analyzovať legislatívu v tejto oblasti. Text nového nariadenia umožňuje doložku o preskúmaní, vďaka ktorej komisia bude hľadať e, ďalšie nové možnosti etiketovania v budúcnosti, teda ak to bude nevyhnutné, komisia predloží legislatívny návrh e, pre tie oblasti, kde bude potrebná väčšia miera harmonizácie. Ja chcem prejaviť záujem pristúpiť e, k tomuto preskúmaniu podrobne a okamžite. Už sme nadvezali kontakt s so zastupcami spotrebiteľov, aby sme zanefinovali e, celý rad významných otázek, ktoré je potrebné riešiť. E, informácie, ktoré získame, potom sprístupníme a spoločne budeme hľadať e, nové formy technologického rozvoja, ako napríklad otázka elektronického obchodu, ďalej nové druhy vlákien, ako aj zohľadníme význam vysledovateľnosti a udržateľnosti textílií. Žijeme v digitálnom svete, preto sa musíme zamyslieť nad tým, ako Európska únia môže zosúľadiť e, naše pravidlá s, so životom spotrebiteľov, ako môžeme tento život spotrebiteľom uľahčiť. E, teda týmto veciam sa budeme venovať v budúcnosti a napokon už sme začali na mnohých projektoch pracovať. Pokiaľ ide o označovanie krajiny pôvodu, toto bude jeden zo základných prvkov našej práce. vďaka preskúmaniu budeme e, môcť získať prehľad o podpore tohto opatrenia označovania krajiny pôvodu a taktiež značky Made in. Tieto aspekty sú dôležité pre konkurencieschopnosť európskych firiem a taktiež pre zdravie európskych občanov. Budeme preto veľmi pozorne sledovať vývoj tejto oblasti a budeme sa snažiť vypracovať čo najzretelnejšie, najjasnejšie pravidlá, ktoré umožnia spotrebiteľom prijímať e, uvažené rozhodnutia. Komisia taktiež prehodnotí prepojenie medzi alergiami a chemikáliami, ktoré sa využívajú v textilnom odvetví. Na základe tejto analýzy získame prehľad o tom, ako najlepšie aplikovať súčasnú legislatívu. Napríklad mám teraz na mysli nariadenie REACH. Aj s ohľadom na označovanie pôvodu a etiketáciou. Spotrebitelia budú mať prehľad o tom, ktoré výrobky e, nie sú škodlivé ani ich zdraví, ani zdraví ich detí, pretože si budú môcť byť istí, že všetky tieto výrobky splňajú legislatívu, ktorú Európska únia a inštitúcie schválili. Taktiež by som rád poďakoval Rade za podporu významu tejto doložky o preskúmaní a taktiež za ochotu spolupracovať s komisiou už e, od počiatku, aby sa nám podarilo zapracovať do textu túto doložku o preskúmaní. Komisia predloží svoju správu a potom e, zrejme aj legislatívny návrh e, ešte do septembra 2013. Teda musíme začať čo najskôr pracovať na týchto opatreniach. Ja už som dal pokyn svojmu oddeleniu, aby e, sa tomu začali venovať. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k rečníkom mene politických skupín. Najskôr pani Komi v mene skupiny EPP. Ďakujem pekne, vážny pán predsedajúci, vážny pán komisár, kolegovia. Konečne sa nám podarilo dosiahnuť dohodu tejto dôležitej otázke. E, veľmi sme sa snažili, aby sme našli styčné body a dosiahli kompromisy medzi dosť rôznorodými stanoviskami Rady a parlamentu. Mojím cieľom bolo zaviesť záväzné pravidlá o označovaní krajiny pôvodu pre textílie, pretože spotrebiteľov musíme príslušne chrániť. Myslím si, že kompromis, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť, je vynikajúcim výsledkom. Chcem požiadať Chcem oceniť e, úsilie mojich kolegov, e, že boli ochotní bojovať s radou. Nebolo to ľahké, ale podarilo sa nám dosiahnuť dobré výsledky z hľadiska označovania pôvodu a taktiež e, vysledovateľnosti textílií. Dnes spotrebitelia Európskej únii majú na trhu výrobky, ktoré sú údajne vyrobené v Taliansku alebo vo Francúzsku, ale v skutočnosti sú vyrobené úplne inde. Taktiež sledujeme a hľadáme nové možnosti vysledovateľnosti textílií. Možno bude potrebné zapracovávať do textílií čipy, ktoré zabránia falšovaniu. Taktiež je potrebné zdôrazňovať otázku označovania pôvodu a aspekt vysledovateľnosti textilných výrobkov. Dúfam, že všetko dopadne dobre. Najmä nám záleží na tom, aby sme mali k dispozícii výsledky, ktorú e, výsledky štúdie, ktorú sme požiadali od komisie. Chcem sa poďakovať komisii za jej úsilie a taktiež ďakujem komisárovi za to, že uviedol, že čo najskôr začne pracovať na týchto opatreniach, pretože odvetvie na to čaká, spotrebiteľe na to čakajú. Je potrebné, aby spotrebitelia mali dôveryhodné informácie o výrobkoch, ktoré si kupujú a práve preto toto nariadenie je rozhodne v záujme všetkých občanov. Ďakujem pekne. Teraz e, pani kolegyňa Šolde, môže na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, vážený pán komisár, aj ja by som rada poďakovala za dobrý kompromis, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť. Chcem sa poďakovať spravodajcovi, pánovi Mandersovi, ktorý odvedol skutočne obrovské kus práce a všetko prebehlo v duchu kompromisu v parlamente. Komisia predložila svoj návrh e, už dosť dávno, bol to technický návrh, ktorý obsahoval iba výhody pre firmy. Ale postupom času v procese rokovaní sa parlamentu podarilo do textu, do textu zapracovať aj prvky, ktoré znamenajú, že táto legislatíva bude aj v prospech spotrebiteľa. Myslím si, že toto je v tomto smere zásadné. Výsledkom je, že máme lepšie označovanie, väčšiu mieru bezpečnosti pre spotrebiteľa. Po tom, čo táto legislatíva nadobudne účinnosťou, bolo toto dôležité najmä pre mňa a pre našu skupinu socialistov a demokratov, aby v oblasti textílií neboli problémy s, s ohrozením na zdraví spotrebiteľov. Ako už povedal pán komisár, je potrebné sledovať výsledky štúdie a zabezpečiť, aby v textilných výrobkoch neboli ani stopy chemikálií, ktoré môžu byť alergénmi. To je dôležité aj pre našu skupinu. Okrem toho dohoda o tom, že označovanie pôvodu a vysledovateľnosť je taktiež dôležitá pre spotrebiteľov. To sú informácie, ktoré spotrebiteľa chcú mať. Chcú mať o tom prehľad. Ja dúfam, že sa nám podarí zájsť ešte o krok ďalej a že sa nám podarí harmonizovať aj veľkosti odevov, ďalej využívanie nových technológií v etiketovaní E, textily v budúcnosti a tak ďalej. Myslím si, že sa nám podarilo dosiahnuť obrovský pokrok. E, už len to, že máme legislatívu pred sebou, je obrovským pokrokom. Je to dôležité nielen pre firmy, ale aj pre spotrebiteľov. Podľa mňa toto je najlepší spôsob, ako dosiahnuť, že bude v tomto smere fungovať v plnej miere jednotný trh. Chcem sa poďakovať kolegom za spoluprácu. Myslím, že výsledok je dobrý. Ďakujem pekne, kolegyňa Šaldemoze. A teraz minúta a pol, e, kolega Buzoj. E, ďakujem, pán predsedajúci. E, ďakujem pánu komisárovi, drahí kolegovia. Chcem najskôr poblahoželať spravodajcovi Toinu Mandersovi za jeho úsilie a za neunavnosť, pokiaľ ide o rokovania s radou vo veci návrhu, návrhu nariadenia. Vítam snahu o dohodu v druhom čítaní je nevyhnutné zabezpečiť ale aj lepšiu informovanosť spotrebiteľov v súvislosti s takouto legislatívou. Je tu veľa pozitívnych aspektov takejto dohody. Najskôr je tu pokus o nový postup, ktorý zjednodušuje prílohu 1. To by znižovalo administratívne náklady pre odvetvie a bolo by možné e, pre rozdeliť tieto peniaze na iné účely. Bolo by to prospešné aj pre spotrebiteľov, pretože to e, pomáha inovácií. Myslím si, že sú tu výhody pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o požiadavky na označovanie. Je úplne pochopiteľné, že sa dotazujú na niektoré veci pred nákupom. E, sú tu isté rozdiely v porovnaní s pôvodnými zámermi komisia, ale toto bude všetko na prospech spotrebiteľov. Súhlasím s tým, že potrebujeme viac času. Je nevyhnutné preskúmať ďalšie dopady v oblasti označovania, hlavne pokiaľ ide o pôvod a zavedenie harmonizovaného systému označovania a veľkosti. Preto krok komisie je krokom vpred. Myslím si ďalej, že označovanie e, časti textíly živočíšneho pôrodu, to je skutočne e, pokrok, e, pretože mnohí netušia, čo si kupujú, keď si kupujú textilné produkty či sú tam nejaké zastúpené živočíšne materiály. Toto všetko povedie k uzavretiu jednotného trhu a plne podporujem všetky opatrenia. Ďakujem pekne, kolega Buzaj. Dve minúty, kolega Bielan. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Zjednodušenie existujúceho nariadenia únie, pokiaľ ide o označovanie textilných produktov, má za cieľ zabezpečiť, že nové textilné vlákna budú môcť byť uvádzané na trh. Návrh, o ktorom budeme hlasovať zajtra, sa výrazne líši od návrhu Európskej komisie ktorý zavádza v princípe technické záležitosti a úpravy. Celkovým cieľom je uľahčiť a urýchliť proces registrácie, postupy registrácie, pokiaľ ide o nové textilné vlákna, tak aby sme podporili vývoj v rámci textilného odvetvia v Európe, pričom chceme zabezpečiť, aby spotrebitelia mohli používať e, veľmi rýchle nové produkty, nové vlákna. Nová práca viedla k významnému zjednodušeniu postupov Parlament navrhol aj e, výrazné zvýšenie, posilnenie pravidiel krajiny pôvodu. Každopádne som rád, že sa nám podarilo dosiahnuť kompromis. Dovolte mi ale poznamenať, že moja skupina e, si zvolila schválenie pôvodného návrhu komisie, ktorý by viedol k rýchlým výhodám pre trh, ako aj pre spotrebiteľov. Myslím si, že Európska komisia bude dotázaná aby analyzovala podrobnejším spôsobom označovanie textilných e, produktov a výrobkov, ktoré sú vyrábané mimo Európskej únie a poskytne nám pravdepodobne správu do roku 2013, pokiaľ ide o nový systém označovania výrobkov. Takáto správa by mohla byť sprevádzaná aj legislatívnym návrhom. Kompromis, ktorý bol dosiahnutý, znamená a zabezpečuje, že budú poskytnuté dostatočné informácie, pokiaľ ide o výrobky E, zvieracieho pôvodu, živočišného pôvodu. V prípade, že aj naďalej budeme poskytovať dobré a kvalitné informácie smerom na spotrebiteľov a ak budeme pokračovať v našej práci, e, pokiaľ ide o prispôsobenie e, veľkosti, ktoré sú používané v textilnom odvetví, budeme musieť byť pragmatickí a budeme musieť mať na zreteli ciele spotrebiteľov a možnosti odvetvia. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Bielan a teraz kolegyňa Svensson, dve minúty. Eh, eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vždy hovoríme o tom, že eh, právomoci spotrebiteľa sú veľmi dôležité a jeho teda moc, ale ak to myslíme vážne, tak musíme naozaj splniť takéto premisy a musíme vybaviť spotrebiteľa istými právomocami, musíme zabezpečiť, že budú disponovať dostatočnými informáciami o produktoch, tak aby dokázali robiť vedomé a informované rozhodnutia. Z tohto dôvodu by som e, chcela nasmerovať e, špeciálne poďakovanie na spravodajcu pána Mandersa za jeho tvrdohlavosť, za jeho záväzok smerom k tomu, aby otázky spotrebiteľa boli súčasťou tejto správy. Takisto sa chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, ktorí ukázali takú mieru záväzku a angažovanosti, pokiaľ ide o zvýšenie právomocí spotrebiteľov, ako tieňová spravodajkynia som predložila pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o GNGL, e NGL, ide o povinné označovanie produktov živočišného pôvodu a takisto etické a environmentálne označovania. Nie všetky tieto podnety boli pretavené do konečnej definitívnej správy, ale som eh, naozaj spokojná s tou správou, ktorú teraz máme a chcela by som jej vyjadriť podporu ako aj konečnému výsledku, ktorý sme dosiahli. Chcela by som sa ale zmieniť o nedostatku informácií, ktoré máme v súvislosti s chemikáliami a inými produktami, ktoré sú používané procese výroby textílií. Komisia nám prislúbila, že zadá štúdiu v tejto veci, k tejto téme a chcela som len zdôrazniť, ako mimoriadne dôležité je, aby sme túto štúdiu dostali, aby sme mali k dispozícii tak, aby sme verejné zdravie dali na vrchol nášho programu, aby sme bojovali proti výskytu alergií, ktoré, ako vidíme, sa veľmi rozšírili za posledné roky. Čiže musíme sa pozrieť na tie prepojenia a v prípade, že existujú, tak je nevyhnutné to naviazať aj na dôkazy. Je dôležité, aby aj živočišné výrobky boli označené. Chcela by som ešte využiť zvyšok rečníckého času na to, aby som poďakovala všetkým, ktorí prispeli k tejto kvalitnej práci smerom k zlepšeniu právomoci spotrebiteľov. Ďakujem pekne, pani Svensson a minúta kolega Rossi. Grazie, presidente, onorevoli Ďakujem pekne. Cieľom eh, je nahradiť za stranu eh, legislatívu, súvisí to s textilnými výrobkami na trhu v Európskej únii a pokrýva to látky, eh, ktoré sú obsiahnuté v textíliách, čiže máme nariadenie, ktoré do istej miery pokrýva označovanie pôvodu a je to aj nevyhnutnosť poskytovať informácie o zložení. Avšak rada neuvažovala v podobných intenciách ako parlament, keď e, pristupovala k označovaniu pôvodu a k vystupovateľnosti, vysledovateľnosti. E, v rámci druhého čítania na výbore IMCO e, bol prijatý text, ktorý podľa mňa nejde dostatočne ďaleko vo veci označovania pôvodu a autor by bol proti tomu, keď ide o poskytovanie dostatočného množstva informácií na spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Kolega Rossi, a e, kolega Kolman sa neobjavil, ak sa nemýlim. A teda kolega Kancian, dve minúty. Grazie, signor presidente, <clears throat> signor commissario, signora ministra. Ďakujem, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, pani ministerka. Tento nový návrh o etiketovaní o ktorom budeme hlasovať, e, už ten zvedie k tomu, že Európa dosiahne cieľ, o ktorý sa dlho usilovala. Môžeme to vnímať ako prvý krok ku komplexnému e, zákonodárstvu. Samozrejme, že ide o tom, aby európsky spotrebitelia boli chránení týmto označovaním, e, tým, tou možnosťou mech, mať mechanizmus dosledovateľnosti pôvodu, legislatívny návrh komisie smerom k no-, novým e, etiketám treba e, charakterizovať ako kompletný, kde sú jednotlivé prvky a informácie plnohodnotné o pôvode e, výrobkov importovaných z tretich krajín a predávaných tu v EÚ. Spotrebitelia sú tým chránení pred nesprávnymi falošnými údajmi a inými zavádzajúcimi označeniami. E, dúfame, že to prospeje sektoru a že spotrebitelia budú mať inovatívne e, produkty. Ide tiež o podporu európskeho priemyslu a ide o potvrdenie stavu e, a pozície tohoto priemyslu v celosvetovom kontexte. Je to pozitívny signál Európy voči jednotlivým krajinám, pokiaľ ide o dosledovateľnosť, aby tu bola konečne E, spravodlivá informovanosť tak, aby spotrebitelia neboli zavádzaní pri etiketovaní textilných e, výrobkov treba všetko toto využiť. Treba to tiež e, preniesť aj na jednotlivé iné sektory, napríklad textilné výrobky, textilné vlákna, ako aj na, e, pokiaľ ide o veci, ktoré sa odsúhlasili v, Štr- v Štrasburgu už minulý rok. Tento, tento rok sa už povedalo, že 30. september e, je doba vzdialená. Dúfame, že čas sa bude dať ešte skrátiť. Ďakujeme, pán Kancian. A teraz pani Iregujen Perez na minútu. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcela začať svoje slova poplahoželaním všetkým tým, ktorí sa zapracovali za, za, zapracovali do tohoto návrhu. Ide o blaho všetkých spotrebiteľov v EÚ. Napriek tomu ešte zo pár poznámok. V prvom rade by som chcela poukázať na to, aké je dôležité je mať precízne, pochopiteľné, jednotné informácie pre spotrebiteľov aby bola jasnosť o, o obsahu výrobkov. Komplexné informácie e, veľkého rozsahu nie sú potrebné, ak by ich spotrebiteľa nerozumeli. Urobili sme potrebný krok vpred, ktorý ale treba ešte rozpracovať. Treba chrániť e, citlivé e, skupiny obyvateľstva, dámy a páni. Potrebujeme európsky e, E, systém ochrany pre jednotlivé konfekčné veľkosti, pretože prvú vec, pri kúp, ktorú zistujeme pri e, e, výrobkoch textilnej povahy, je konfekčná veľkosť. A preto treba zjednotiť systém tohoto označovania. Ďakujeme pani Perez. a teraz nasleduje kolega Schmidt a to na minútu. Ďakujem pán predsedajúci a ďakujeme aj kolegu, pánu spravodajcovi Mandersovi chcem povedať toľko, že sa osobitne chcem poďakovať za zlepšenie označovania pri kožušinách. Pre byť potrebiteľa je to dôležité, ale aj možnosť voľby je dôležitá, aby mohli spotrebitelia voliť v vedome. Potrebujú na to dobré informácie a tu boli vždy problémy pri označovaní pôvodu, pretože dnes tu máme na textilných výrobkoch z rôznych krajinách e, e, údaje, ktoré veľmi sťažujú možnosť korektne označiť pôvod. Kde sú teda hranice a čo teda treba vlastne označovať? Ktorý, aká veľ, veľký, aký veľký podiel pôvodu súčasti musí byť z tej či krajiny, aby to bolo rozhodujúce. Rozhodne treba spotrebiteľov informovať lepšie. Môže to byť však aj skry, môžu to byť skryté vrátka pre protekcionizmus, otvorené e, hranice slobody e, obohatili predsa Európu. To vedia aj spotrebitelia Európy. Spotrebitelia Európy. Ďakujem. Ďakujeme kolegu Šmitovi a teraz pani kolegania Rozbach na minútu a 30 sekúnd. Ďakujem, pán predseda. Textilný e, sektor je globálny, e, kým výrobok e, dostanú naši spotrebitelia obídu jednotlivé súčasti celú planétu. E, je to technická i politická e, legislatíva, je to e, citlivá rovnováha, e, dosledovateľnosť a konkurencieschopnosť, to všetko sú dôležité body pre spotrebiteľov. Majú právo vedieť, aké substancie sú obsiahnuté, odkiaľ pochádzajú suroviny. Ale kde je tá rovnováha medzi nekonečne dlhými deklaráciami, na výrobku a na druhej strane malej, malou značkou, ktorá, ktorá len hovorí, tento výrobok nemožno prať. Musí to byť teda jednoznačné, prehľadné a musí byť jasné, aby spotrebitelia si tu vedeli, čo si predstaviť. Tento kompromis ide správnym smerom, ale až v roku 2013 tu bude štúdia komisie a tu je veľký otáznik. Táto štúdia by mala ukázať, ako spotrebitelia môžu dostať precízne informácie o krajine pôvodu a ďalšie informácie, ako tu, e, tu citujem z originálu. Ide o dosledovateľnosť výrobkov a ja dúfam, že to vedie e, k využiteľnému e, zákonodarstvu. Do roku 2013 máme ešte čas a teší ma, že pán komisár tento dátum, pokiaľ ide o plnú informáciu spotrebiteľov, že chce tento dátum predsunúť. Ďakujem vám, pán komisár, a moja skupina bude hlasovať za. Ďakujeme pani Rozpach a teraz na minútu pán kolega Ena. Merci, monsieur le président. En 2005, la... Ďakujem, pán predseda. V roku 2005 sa štri, e, škrtli textilné e, kvóty. Bude to katastrofa pre e, ekológiu a takisto je to úplne katastrofálne aj z hľadiska zdravia európskych občanov. Máme tu zaviesť opatrenia, ktoré majú chrániť E, pracovné miesta, pred, pred, predovšetkým pracovníkov v textilnom odvetví. Aj keď vlastne chceme riešiť dlhodobé problémy, tak tu máme schváliť legislatívu, ktorá sa e, zaoberá chemickými i nebezpečnými súčasťami chemických vlákien. Vďaka tomu máme zabezpečiť ochranu informácií, ktoré budeme poskytovať vo všetkých členských krajinách, pokiaľ ide o pôvod daného výrobku. Takisto musíme bojovať proti falzifikátom, napríklad na hranici EÚ. Niekde sa to dokonca deje priamo na hraniciach našeho trhu. Ide o politickú vôľu. Bohužiaľ, nemáme prostriedky na to, aby sme sledovali všetky tieto prúdy e, falšovaných výrobkov e, do Európy, všetky ich smerovania Snáď by bolo lepšie, než obchodovať s ľudskými bytostiami, zamerať sa aj na ochranu obchodovania s textilnými výrobkami. Ďakujeme. Ďalší rečník na minútu. Ďakujem, pani, pán predseda. Ja by som chcel predsedu, podpredsedovi komisie poďakovať za jeho úsilia. Sme uh, uh, ako Liga Nord, naša strana, aj nespokojní. Ide o jeden veľký podfúk. Keď tu vidím nadšenie lavičiarov, tak e, nemožno byť prekvapený. Pozrieme sa na tie rozsahy. Treba ale dobre vedieť, odkiaľ pochádzajú výrobky, ktoré si obliekajú spotrebitelia. Ide, sú tu predsa tisícky spotrebiteľov. E, nerozumiem logike kompromisu, aj keď je tu poloprázdne plénium, je to určite vyvážený kompromis, ale ide o proti záujmom spotrebiteľov. Ja som z toho pochopil toľko, že dve e, z 27 krajín chcú vedieť, e, čo presne máme na sebe, čo si obliekame a rada a komisia to vedieť nechcú. Ide o to, čo v konečnom dôsledku musia aj vedieť spotrebitelia. Ďakujeme kolegovi Salvini. A teraz na Eh, dve minúty kolega Segedy. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, eh, vážení kolegovia, vážená pani ministerka, dovolte eh, mi nastoliť dve dôležité otázky v tejto veci. Poprvé, na etikete je potrebné uviesť presne, z aké krajiny pochádza textilný výrobok, o ktorý ide. A druhá otázka, ehm, isté, že je dôležité uviesť aj to, z akého materiálu je tento výrobok vyrobený. E, v oboch prípadoch je nepochybne dobré, aby platili jednotné pravidlá. E, teda je potrebné zistiť, e, z akej krajiny pochádza daný výrobok. Musíme predpokladať, e, nesmieme zabúdať na to, že v Európskej únii ešte stále panuje kríza. To súvisí aj s tým, že mnoho odvetví, ako napríklad e, textilný priemysel, trpia tým, že sa presunula výroba do iných krajín, do úplne iných regiónov, do Ázie konkrétne. Teraz musíme hľadať možnosti, ako by sa Európska únia mohla dostať z tejto krízy? v tomto textilnom odvetví, alebo v strojárenstve, v polnospodárstve, alebo v cestovnom ruchu. Aj tieto sektory by sme mohli spomenúť ako odvetia, ktoré sa tiež e, ocitli v kríze. Európsky výrobcovia sú znevýhodnení, e, pretože majú dočinenia s dumpingovými cenami, s príliš lacnými výrobkami z ďalekého východu oni jednoducho nemajú možnosť držať krok s takýmito cenami. Možno by sa mali dokonca výrobcovia e, aj v rámci EU uvádzať na týchto etiketách. Či už v Bulharsku, v Maďarsku alebo v Českej republike. A spotrebitelia sa potom e, môžu rozhodnúť, či si kúpia taký výrobok, ktorý bol vyrobený priamo u nich v ich krajine. Taktiež je potrebné vedieť o tom, aká je kvalita textilných výrobkov a je potrebné ju sledovať. Ďakujeme pekne. Kolega Segedy teraz. Má slovo pani Rojtova na dve minuty. Eh, vážení kolegové, uplynul na týden jeden rok, kde byl velkou většinou odhlasován velmi komplexní návrh. Máme dočinenia s veľmi komplexným návrhom na označenie textilných výrobkov, tak ako to navrhol náš výbor na ochranu spotrebiteľa v prvom čítaní. Veľmi oceňujeme prácu spravodajcu, pána Mandersa a ostatných, ktorí do poslednej chvíle rokovali s radou o kompromise do druhého čítania, ktorý umožní rýchlejšie uvádzanie na trh nové vlákna do európskej výroby a taktiež zvyšia bezpečnosť európskych výrobkov. Ale je poľudovane hodné, že rada tak zásadne odmieta zavedenie označovania e, krajiny pôvodu a taktiež e, harmonizáciu konfekčných veľkostí. Som veľmi sklamaná z tohto prístupu rady, ktorá e, nechce umožniť spotrebiteľom mať prehľad o tom, kde bol daný výrobok vyrobený. To predsa nejde to predsa nejde o utajovanú skutočnosť. E, chceme propagovať európske značky a chceme také zvyšovať, zvyšovať hrdosť našich občanov na pracovnú silu v Európskej únii kupujúci, e, keď sa chcú vyhnúť e, nákupu nebezpečného výrobku, e, by tak mali prehľad o tom, kde bol daný tovar vyrobený. Vôbec nejde o opatrenie protekcionizmu. Som rada, že aspoň komisia je ochotná predložiť štúdiu o dopadoch do septembra roku 2013 a že sa tam bude spomínať nielen krajina pôvodu, ale harmonizované spôsoby ošetrovania výrobku, taktiež označovanie veľkosti, informácie o nebezpečných látkach, alergénoch, horľavosti a, tak, a tak ďalej. Ale či e, sa vďaka tomu rada pohne počas tohto obdobia, pretože rada sa doposiaľ e, orientuje skôr na chránenie záujmov dovozcov a nie až tak na záujmy spotrebiteľov e, to, či sa rada teda pohne, to ešte je vo hviezdach. Mm, neobracajme sa len na úradníkov Brusily, obraťme sa tiež na naše vlády v našich členských štátoch. Ešte raz sa chcem poďakovať spravodajcovi aj komisárovi a všetkým ostatným, ktorí sa na tom podielali za ten dnešný výsledok. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Rojtová. Teraz má slovo pán Šusta na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Tento návrh nariadenia, myslím, stojí za podporu, pretože kombinuje viacero komplikovaných legislatív v jednotlivých členských štátoch teda z hľadiska postoja e, komisie k malým stredným podnikom, ku konkrétnej schopnosti vo výrobných odvetviach. Myslím, že tento dokument musíme podporiť. Toto nariadenie bude už vo svojej podstate podporovať inovácie a zvyšiť transparentnosť to je podľa mňa znakom toho, že kompromis, ktorý sa podarilo dosiahnuť aj s doložkou o preskúmaní, je dobrým výsledkom. A taktiež je e, tam obsiahnutá dohoda medzi parlamentom a komisiou o označovaní pôvodu. Tento kompromis by sa mohol stať precedentom v oblasti prekonávania ťažkostí, ktoré sú spojené s rokovaním medzi radou a parlamentom v otázke označovania krajiny pôvodu. V tomto smere bola schválená legislatíva už v oktobri minulého roka, teda je najvyšší čas, aby rada zohľadnila demokratickú vôľu Európskeho parlamentu, ktorú prejavil v hlasovaní v oktobri. My tento návrh podporíme. Ďakujem pekne, pán Šusta. Teraz má slovo pán kolega Morganti. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, na jednej strane táto správa poskytuje mnoho užitočných ustanovení a taktiež do istej miery pomáha v oblasti harmonizácie. Avšak domnievame sa, že tento text mal obsahovať aj um, odvolávku na označovanie krajiny pôvodu, pretože v takomto texte by bolo mimoriadne dôležité, aby sme takto ubezpečili európskych spotrebiteľov o pôvode tovaru. Keď sa napríklad porovnáme s Japonskom, s Čínou, so Spojenými štátmi, tieto krajiny už aplikujú takéto označovanie pôvodu eh, dosť dlho. Nevieme prečo Európa si myslí, že toto nestojí za pozornosť. Ak by sme mali takúto značku, označovanie pôvodu, pomohlo by nám to bojovať proti falšovaniu. Minulý týždeň v regióne, z ktorého pochádzame, viac ako 73 tisíc kusov falšovaného tovaru bolo zabavených väčšinou. Išlo o textílie, a mnohé pochádzali z ďalekého východu. Textilné odvetvie je skutočne na kolenách. Je tu nedostatok označovania pôvodu a to je ešte ďalší klinec e, v rakve. Pani Komi, by ste chceli položiť otázku pánovi Morgantimu? Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som e, sa rada opýtala kolegu z Ligy Severu, čo urobila vaša strana v rokovaniach v rámci trialógu, keď sme vás požiadali, aby ste boli prítomní, aby ste sa aktívne e, zúčastnili. Naša strana, strana EPP, vás o to požiadala. Isté, že môžete kritizovať, ale bolo by užitočnejšie, keby ste spolupracovali v týchto veciach. Chcete reagovať, pán Morganty? Nuž e, v prvom čítaní sme mali k dispozícii iný text. Ten e, sa týkal označovania pôvodu výrobkov a je pre mňa dosť ťažko pochopiteľné, prečo Európska rada a komisia rozhodli, že sa nebudú uberať touto cestou. My sme odôvodnili svoje stanovisko a preto sme nemohli podporiť túto správu, pretože nespomína označovanie pôvodu. Ďakujeme pekne, pán Morganti. Teraz má slovo pani Gardini na dve minúty. Ďakujeme. Pán predsedajúci. Vážený pán komisár, dámy a páni. Domnievam sa, že je nás tu viacero, ktorí sme sa podelili na príprave tohto dokumentu je v ňom viacero nedostatkov, boli by sme radi, keby bol možno ambicioznejší, ale predsa len si myslím, že Všetkým je nám jasné, že sme na správnej ceste. Povinné označovanie krajiny pôvodu, to by pomohlo v boji proti falšovaniu výrobkov a preto sme všetci privítali požiadavku označovania výrobkov, ktoré obsahujú prvky živočistého pôvodu. Toto, že taktiež v boji s tými druhými obchodu, ktoré sa dostávajú postupne nelegálne na naše trhy. A týka sa to najmä kožušín z mačiek a psov. Boli by sme radi, keby sme zašli ešte ďalej, aby sme zohľadnili aj označovanie krajiny pôvodu, najmä čo sa týka tretich krajín. Tam vieme, že miera ochrany spotrebiteľa nie je na rovnakej úrovni ako u nás. A taktiež vieme, že ani pracovníci nie sú chránení v rovnakej miere ako v našich končinách. Teda nie je to uh, celkom e, riadnym ubezpečením pre spotrebiteľa, ale preto len je to krok správnym smerom. E, už sa nám podarilo dosiahnuť isté víťazstvo. Ako to už zaznelo z úst pani Kony, bola to naozaj bitka. Myslím, že sa nám podarilo v tomto dosiahnuť významný pokrok. To, čo spomenul pán komisár v súvislosti s konzultáciami so zainteresovanými stranami, to bude naozaj nevyhnutné nielen pre textilné odvetvie, ale aj pre tých, ktorí pochybujú o tom, že spotrebitelia chcú vôbec takéto označenie, ktoré hovorí o pôvode daného výrobku je samozrejme a zjavné, že spotrebiteľ takú informáciu chce a preto musíme e, sa touto vecou zaoberať aj naďalej. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k postupu Catch the Eye a ako prvá dostáva slovo pani kolegyňa Talty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pri vyrokovaní tejto správy boli zohľadňované záujmy spotrebiteľov. Musíme e, dbať na to, aby označenia boli zrozumiteľné, pretože to sú opatrenia, ktoré skutočne prinášajú pridanú hodnotu spotrebiteľom Európskej únie, tak to vnímajú. Súčasná situácia znamená nevýhody konkurenčné pre Európsku úniu. To znamená, že je nevyhnutné preskúmať právne akty, ktoré sú už zastaralé. Spravodajca má pravdu, nemáme dostatok dôkazov, pokiaľ ide o potenciálne nebezpečné látky, môže byť, e, že tam nemá celkom pravdu, takže je nevyhnutné analyzovať bližšie túto otázku. Zároveň by sme mali vyhodnotiť aj, či sú tu isté kauzálne prepojenia medzi chemickými, syntetickými látkami v takýchto textilných e, produktoch a alergickými reakciami. Tým pádom musíme v budúcnosti oveľa viac prihľadať na kvalitu a musíme e, takisto pripísať veľkú úlohu aj dovateľnosti. Kolegyňa Pils, e, tým pádom sme sa dostali na koniec spontánnej rozpravy a kolegyňa Rendegas ešte dostane slovo. Môžem poprosiť mikrofón? Áno, ďakujem. Občania EÚ majú právo vedieť, aké je zloženie odevov, ktoré majú na sebe a takéto nariadenie by im umožnilo vyhnúť sa nákupu tých produktov, ktoré majú netextil, netextilné obsahy, netextilné, eh, netextilné časti a živočišný, teda látky živočišného eh, pôvodu. Väčšina spotrebiteľov eh, nie je si vedomá, aké je presné zloženie textilných produktov, ktoré nakupujú. Legislatíva EÚ už zabezpečuje takéto informácie, pokiaľ ide o obu a musíme zabezpečiť to isté aj pokiaľ ide o odevy sú tu e, látky, ktoré sú potenciálne škodlivé pre zdravie a nevyhnutné študovať zo strany komisie aj e, isté kauzálne prepojenia medzi zložením a medzi alergickými reakciami. Budúce aplikácie textilných vlákien e, musia vychádzať z najnovších vedeckých poznatkov a musia byť robené na pozadí preskúmania vplyvov na zdravie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa Brendegast. A komisár Tajany dostáva slovo. Ďakujem veľmi pekne. Zdá sa mi, že toto nie je technická diskusia, ktorú by sme viedli, skôr tu ide o politický rozmer. To je časť ich volieb, ktoré musia robiť inštitúcie EÚ, pokiaľ ide o skutočné hospodárstvo, tu ide o parlament, komisiu a radu. Európska komisia a ja sám ako komisár majú v úmysle podporovať malé a stredné podniky. E, snažíme sa podporovať odvetvie formou našich politík a takisto chceme podporovať spotrebiteľov, keď ide o zabezpečenie výroby vysokokvalitných produktov. Konkurencieschopnosť európskeho systému vychádza z vyrábaných produktov, ale takisto zo spôsobu, ako zabezpečujeme ochranu spotrebiteľov a ako zabezpečujeme ich zdravie. Preto na konci tejto rozpravy by som chcel jasne povedať, ako si sám želám, aby táto agenda napredovala. Otázka označovania pôvodu aj napriek tomu, že ten časový rámec je e, už stanovený pevne, do roku 2013 to má byť. E, ja som už odprezentoval moje pôvodné pripomienky, ale chceli by sme napredovať rýchlejšie. Chcel by som nadviazať na pripomienky tých kolegov, ktorí sa takto vyjadrili. Budem inštruovať moje útvary, aby čo najskôr sa toho chopili, pretože Európska komisia naozaj veľmi podporuje označovanie pôvodu, pokiaľ ide o textilné výrobky, ale takisto výrobky, ktoré sú dovážané z tretích štátov, z tretich krajín do Európskej únie. Čiže naozaj by som konštatoval, že prebehla dnes večer užitočná rozpráva, pretože pani Dery jasne povedala, že rada vkladá veľké nádeje do doložky o preskúmaní a že rada je ochotná pokúsi sa o dosiahnutie výhľadovo zameranej dohody a bude sa snažiť nájsť dohodu teda na e, skutočné obavy spotrebiteľov. Pokiaľ ide o vystrodovateľnosť, tak je to otázka úzko naviazaná na konkurencieschopnosť e, malých a stredných podnikov. A toto je vec, ktorá ma zamestnávala najvýraznejšie, odkedy som e, nastúpil na post komisára. Chcem zabezpečiť konkurencieschopnosť tohto sektora malých a stredných podnikov a nadalej chcem obhajovať zdravie európskych spotrebiteľov cez výrobky, ktoré budú schopné konkurovať na medzinárodnom trhu. Konkurenceschopnosť výrobkov Európskej únie sa odvíja od samotnej kvality a preto je veľmi dôležité pokračovať takýmto smerom. Som e, spokojný e, s touto dohodou, ktorá bola dosiahnutá medzi radou a parlamentom, ale našim úmyslom je opätovne sa ujať tejto iniciatívy a novo spustiť tú celú vec čo najskôr. Tak, aby sme zabezpečili, že naše produkty, naše výrobky budú sprevádzané takýmto zabezpečením a že e, zachováme konkurenceschopnosť malých a stredných podnikov. Ďalej eh, chcem povedať, že sa snažíme naznačiť takouto legislatívou, že podporujeme inovácie v takomto textilnom odvetví. Takýmto spôsobom tiež môžeme pomôcť konkurenceschopnosti, ale môžeme ísť samozrejme nad rámec eh, textilného odvetvia. Pozeráme sa tu na eh, presunov, prenos výskumu aj do iných oblastí a skúmame, aký vplyv by sme mohli mať aj tam. Čiže pripravujeme oznámenie na principiálne alebo na základné aspekty konkrétne schopnosti aj v iných odvetviach. Musíme samozrejme chrániť naše odvetvie, naše podniky a musíme zabezpečiť rast a rozvoj formou vnútorného trhu. A vnútorný trh je jeden z podstatných pilierov Európskej únie. Ale samozrejme nedáva to zmysel v prípade, že prehliadneme dôležitosť sociálnych politik. Ďakujem pekne, pán komisár Tajany, a teraz opäť za radu pani Dury. E, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som e, stručne zareagovať na e, pripomienky, ktoré súvisia s označením označením alebo označením pôvodu. To bol najnapínavejšia časť e, tejto rozpravy, nie len pokiaľ ide o konzultácie s parlamentom, ale aj v rámci rady sme sa toho zaoberali takouto otázkou. A v oblasti obchodnej politiky konzultácie, pokiaľ ide o horizontálny návrh, neboli ešte uzavreté a preto som nepovažovala za správne, aby sme tu E, robili takýto precedens, keby sme priskoro prejudikovali istý vývoj. My sme sa pozerali na to, aké existujú možnosti v súvislosti s označovaním pôvodu. Takéto možnosti sú k dispozícii výrobcom už v súčasnosti a je to na dobrovoľnej báze. Ak ale by mali splňať e, nejaké konkrétne kritéria, pokiaľ ide o takýto dobrovoľný systém, tak by to vedlo k istým deformáciám a tomu sa chceme nevyhnutne vyhnúť. A som si istá, že táto štúdia komisia, ktorá e, veľmi jasne pomenuje dopady a dôsledky takýchto, takých, takéhoto systému. Čiže ďakujem e, áno, aj pánovi komisárovi, ktorý správne poznamenal, že je nevyhnutné skúmať aj otázku nebezpečných chemikálií. My sme eh, sa aj sami rozhodli iniciatívne zaviesť tam doložku o preskúmaní, dať ju do textu. A veľmi ma potešilo, že pani Mara Komi, ktorá je e, najzapálenejšou obhajkyňou tejto témy. Ona sama povedala, že toto riešenie považuje za priateľné, dobré riešenie, ktoré aj do budúcnosti môže byť základom pre našu spoluprácu. Ešte raz sa chcem poďakovať za túto užitočnú diskusiu. Je dobré, že hovoríme teraz o cestovnej mape, že máme cestovnú mapu do budúcnosti a niektoré kolegyne, kolegovia to, čo pripomenuli, je veľmi dôležité, aby sme postupovali aj proti podobným konaniam a je e, nevyhnutné zabezpečiť, aby tu bola dôvera na strane spotrebiteľov. Ešte raz sa chcem poďakovať tieňovým spravodajcom a takisto e, poslancom z výboru IMKO. E, ďakujem za spoluprácu so všetkými dotknutými osobami a ďakujem aj za tento výsledok. Tým pádom bude lepšie fungovať vnútorný trh. Ďakujem pekne, pani Jerry. A nakoniec rozpravy ešte raz e, spravodajca Manders. Ehm, Ďakujem, pán predsedajúci. Samozrejme, chceme bojovať proti protekcionizmu a sme za voľný obchod Chceli sme, aby spotrebiteľ mal dobré informácie a aby mal k dispozícii moderné e, techniky. Nepresadili sme sa v prvom čítaní a vieme ale, že ak sa chceme presadiť, keď chceme dosiahnuť to, čo chceme my, e, často príde rada a neprejde to. Myslím si, že tu sme zvolili správnu cestu. Videl som silnú podporu našeho kompromisu zo strany pána Tajaniho a dúfam, že vás môžem, pani ministerka, poprosiť, aby ste aj radu presvedčili, že pozitívne elementy štúdie e, budú môcť vedie, viesť k zákonom. To potom bude môcť ukázať, že robíme zákony, ktoré sú dobré pre priemysel našich spotrebiteľov, ale aj do, pre nás, pretože musíme udrž- udržať Európu. Ďakujem za podporu, ďakujem vám za vašu podporu a dúfam, že čoskoro budeme mať pred sebou výsledok štúdie a dúfam, že predseda rady, predsedníctvo rady e, dokáže presvedčiť radu, že sme na ceste správnej a dobrej. Dúfam, že pán predseda, že budúcnosť ukáže, že nastolená cesta bude vzorom pre mnohé ďalšie iné sektory, že <clears throat> s, uh, nerobíme zákony, ktoré by vychádzali z emócií, ale že robíme zákony, ktoré <clears throat> stoja a sú podporené vedeckými faktami, že sa zapájajú všetci zainteresovaní a sú to predpisy pre všetkých, pre všetkých akceptovateľné a že to bude pre Európu pridaná hodnota. Ďakujem. <clears throat> Ďakujeme kolega Manders, tým uzatváram túto rozpravu. Hlasovať sa e, o tejto správe bude zajtra 12.30. A teraz ďalší bod našeho programu a to je otázka na ústne zodpovedanie komisie ide o stres